Drahí kolegovia, otváram e, zasadnutie Európskeho plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené 13. marca. A tu v Bruseli sme už dva roky kvôli prácam, opravným prácam nemali plenárnu schôdzu. Máme tu Fotografie z prác, ktoré tu prebehli a ktoré ukazujú, aký vážny problém tu bol a s akou excelentnosťou e, tu boli opravné práce vykonané a ako rýchlo. Ja sa chcem poďakovať administratíve a konkrétne e, generálnemu riaditeľstvu INLO za odvedenú prácu a za vysokokvalitnú prácu. Zápisnica, ktorá bola prijatá 13. marca 2013, je tu k dispozícii. Máte nejaké pripomienky? Nie. Takže zápisnica je schválená.